bizottság nyilatkozatai körében az Európai No teraz by sme už eh, sa venovali ďalšiemu bodu. Administratívny tribunál Európskeho mechanizmu pre stabilitu, výzva pre uchádzačov. Slovo bude mať e, eh, subca rady, pán minister Leškievičus. Pán predseda, pán komisár, vážení členovia parlamentu, ide o medzinárodnú finančnú inštitúciu, ktorá je e, vytvorená e, pomocou medzivládneho, e, medzivládnej dohody čo skoro ide teda o osobitnú medzivládnu inštitúciu, nie je súčasťou právneho rámca EÚ. toho vyplýva, že určite sme nediskutovali o otázkach vytvorenia administratívneho tribunálu pre EMS, tzv. SMAT. A keďže Litva nie je členom e, tohto mechanizmu, ja nie som ani len kvalifikovaný venovať sa tejto otázke z z tejto perspektívy e, člena EMS. E e, samotný EMS by bol lepšie ošetrený v rámci vašich otázok. Článok 33 o vytvorení EMS stanovuje podmienky e, pre zamestnanie e, spolupracovníkov EMS a, vychádza to, e, a stanovuje aj určite východisko pre vytvorenie SMATu. A takisto sa hovorí, že sa majú definovať vhodné postupy pre riešenie sťažností členov SMATu. Takže v takomto rámci by sa mal vytvoriť nezávislý tribunál. Pokiaľ ide o moje komentáre, e, myslím, že pochopíte teda, že nemôžem sa e, z vodou, ktoré som už povedal, e, vyjadriť k mnohým bodom, ale vo všeobecnosti samozrejme je dôležité z perspektívy riadenia, aby E, zamestnanci sme tu e, sa mohli e, stiažovať, mali nejaký orgán, ktorý sa bude týmto stiažnostiam venovať. Podobné tribunále existujú v iných medzinárodných finančných inštitúciách, ako je Svetová banka, IMF a podobne. EIB. Ja myslím, že Európsky mechanizmus stability sa snaží naozaj obmedziť náklad na vytvorenie tohto tribunálu Eh, jeho eh, personál nebude dostávať nejaký eh, stály plat, bude odmeňovaný podľa teda počtu sťažností, ktoré bude vyjadrovať, vybavovať a nebude mať iný, iné sídlo, než je sídlo samotného EMS. Takže nebude to mať vplyv na rozpočet EÚ. Pokiaľ ide o rozpočet EMS, riadiace orgány EMS sú zodpovedné za tento v plnej miere. Dámy a páni, som si istý, že e, e, riadiace orgány EMS e vhodne zvážili teda možnosť vytvorenia administratívneho tribunálu. Zamestnanci EMS nie sú zamestnancami európskych inštitúcií, takže e, nebudú spadať ani pod e, administratívny tribunál Európskych spoločenstiev, čo by teda malo vplyv na rozpočet EÚ. Ak sa chcete ďalej venovať e, tejto otázke, ja by som vám odporúčil, aby ste sa obratili priamo na EMS a jeho riadiace orgány. Ďakujem pekne. Hm, som veľmi zvedavý na to, čo okrem iného k tomu povie e, zástupca Európskej komisie. Týmto udelujem slovo pánovi predsedovi Ševčovičovi. Ďakujem a veľmi pekne. Chcel by som tiež e, začať tým, že poďakujem členom, štyrom členom Európskeho parlamentu za ich otázku, pretože to ukazuje, že všetci máme záujem, aktívny záujem o správne fungovanie európskeho mechanizmu stability. A je to dôležitý nástroj pre našu, naše odpovede na krízu. A bol vytvorený preto, aby sme vedeli lepšie reagovať na krízu v krátkom čase. Ide aj o to, aby sme boli schopní riešiť e, problémy, ktoré v súvislosti e, s ním nastanú. Preto komisia plne podporuje všetky opatrenia na zabezpečenie e, správnych e, postupov v rámci EMS ako e, medzinárodnej finančnej inštitúcie. Myslím, že dnes je dôležité zdôrazniť, ako to povedali poslanci vo svojej otázke, že EMS je nezávislou medzinárodnou finančnou inštitúciou mimo E, inštitucionálneho rámca európskych zmluv. My sme iba pozorovateľom a pozorujeme situáciu zo strany komisie. EMS má približne 100 zamestnancov, ktorí a e, flexibilita EMS by e, mala im umožniť reagovať na zmenu situácie, aj pokiaľ ide o zamestnávanie s čím môže e, byť teda e, spojená určitá nespokojnosť zamestnancov, sťažnosti zamestnancov by sa mali ošetrovať e, tak, ako je to vhodné na úrovni medzinárodných finančných inštitúcií, ako Svetová banka, EMF eh, e a podobne, všetci majú takéto administratívne tribunály, ktoré ošetrujú stiažnosti zamestnancov. Už existujú prijaté dokumenty eh, na úrovni EMS, ktoré eh, sa zaoberajú touto otázkou. Ide takisto o to, že je to plne v súlade s riadiacou štruktúrou EMS. Chcel by som tu sa ešte krátko pozastaviť a pár vecí objasniť. Poprvé, administratívny tribunál bude tvoriť 5 nezávislých členov, ktorých úlohou bude e, vyjadrovať sa k e, e, sporom a šťastnostiam týkajúcim sa zamestnancov. Nebudú môcť mať iný post v rámci EMS pred, počas alebo e, počas ich pôsobenia v tribunále, aby sa zamedzilo konfliktu záujmov. Pretože ide o to, aby bol naozaj e, e, tribunál nezávislý. Budú sa zaoberať aj otázkami teda platov. Nie, nespomína sa, že by mali nejaký pevný, pevný plat, nejde o permanentnú pozíciu ich e, konkrétne odmeňovanie je e, dôverné, ale bude na úrovni iných e, verejných medzinárodných inštitúcií. Členovia tribunálu nebudú môcť mať inú pozíciu v rámci EMS. Nie je tu teda nejaký konkrétny Eh, nehrozí tu teda nebezpečenstvo eh, nevhodného používania eh, finančných prostriedkov EMS v tejto oblasti. A teraz by som chcel prejsť k prvej podotázke, prečo administratívny tribunál je možný. Článok 33 zmluvy o EMS hovorí o tom, že je možné stanoviť podmienky pre zamestnávanie e, manažujúceho riaditeľa a všetkých ostatných e, zamestnancov. Potom sa prijali e, pravidlá, pracovné pravidlá pre zamestnancov a v nich sa spomína aj vytvorenie administratívneho tribunálu. Musíte vnímať tieto všetky dokumenty v ich celistvosti. Treba spomenúť, že EMS sa zaoberala aj alternatívou, ktorú spomenuli pani poslanci a to, že by e, e, využíval e, administratívnu tribunálu pre európskych úradníkov. Táto možnosť však nie je taká jednoduchá, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Poprvé, EMS nie je inštitúciou EÚ ani agentúrou a preto nemá žiadny priamy prístup k teda tomuto e, tribunálu. Okrem toho, aby e, zamestnanci EMS mali k nemu prístup, musela e, by tu byť dohoda medzi EMS a Európskou úniou v takejto oblasti, čo by si vyžadovalo určitý čas, minimálne 18 mesiacov, keďže je tu zainteresovaných veľa aktérov. Nie je to niečo, čo by mohla urobiť unilaterálne ani jedna strana. Takže medzi e, časom sa e, teda EMS rozhodol, ako postupovať. Nemôže jednoducho iba ignorovať e, potrebu takýchto právnych, že tu potreba venovať sa sporom a stiažnostiam zamestnancov. A preto sa rozhodol vytvoriť takýto administratívny tribunál, aby zostal v súlade s najlepšími postupmi. Ešte e, jeden posledný bod, predtým než odovzdám e, slovo pánom poslancom. Viem, že EME sa snaží o vhodnú e, odpoveď v tejto otázke. Je to však jednoznačne nezávislá inštitúcia, teda ošetruje si svoje vnútorné administratívne otázky tým spôsobom, ktorý uzná za najvhodnejší. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem. Informujem poslancov o tom, že na konci diskusie nebudeme mať spontánne vyjadrenia, keď tie a nie sú možné ani modré karty. Teraz si vypočujeme pána Elmo, Elmara Broka. Nech sa páči. Pán uh, predseda, pán komisár, pán predseda rady, som trochu šokovaný tým, ako e, spracúvame túto, politi- túto otázku. Euro je politika spoločenstva a šokuje ma, ako sa tu zosúladili komisia a rada pri odpovedi. Ešte to chápem pri rade, ale šokuje ma postoj komisie. Som si teraz istý po tom, čo povedal pán Ševčovič, e, že e, využitie Európskeho sodného dvora by bolo možné. Pringer Island rozsudok hovorí, že je to možné, i keď to nie je uprednostňovaný prostriedok. Pre 100 ľudí zaviesť vlastný administratívny súd, e, to je smiešne, bez ohľadu na to, aké by to vyvolalo náklady. EMS ehm, tomu vytvorili cestu Európsky parlament. Ja a pán Gualtieri sme boli spravodajcovia, ale predpokladáme, že to má byť súčasťou mechanizmu EÚ, i keď správnych dôvodov EMS musí byť samostatný. Ale aby sme to nejako neoddelili, aby sa to nestalo samostatnou inštitúciou, bolo by lepšie to zasadiť do jeho konštitucionálneho rámca. Európsky súdny dvor by mal mať jednotnú judikatúru k tejto otázke a bolo by dobre, keby nepripustil nový medzivládny vývoj. Toto je smerovanie nesprávnym smerom a som prekvapený, že komisia, orgán spoločenstva sa vydáva takto týmto smerom a že sa správa takto skromne keď hovorí, že je to lacné oproti rozpočtu EMS, tak potom je to samozrejme zanedbateľné aj v porovnaní s európskym rozpočtom. Ale bolo by smiešné, keby e, Európsky súdny dvor sa zaoberal často takýmito prípadmi, ktoré sa týkajú 100 zamestnancov. To, čo ste hovorili o nezaťažení európskeho rozpočtu, to je takisto smiešne. A keď toto dávame e, sú, do súvisu napríklad so Svetovou bankou a s inými inštitúciami, to ma tiež šokuje. Možno by sme EMS mali dať e, do Washingtonu, nech sídli tam, aby bol bližšie Svetovej banke. Myslím, že tu chýba politická vôľa aj členských štátov. A keď to takto necháme, to prebiehalo naďalej, tak to bude viesť k ďalšej fragmentácii politiky únie a politiky členských štátov. Členské štáty sú za politiku úniu. únie. Euro je politika únie. Ale tento orgán MMS sa bude čoraz viac izolovať, bude sa dostávať do izolácie. Opakujem, že som šokovaný a musím teraz iba povedať na záver, že som smutný. Ďakujem. Köszönöm szépen most. Ďakujem a teraz pán Gualtieri. Ďakujem, pán predseda. Musím povedať, že takisto aj ja som nespokojný s reakciou, ako rada a komisia zareagovala na našu otázku. Iste, EMS je medzivládnym organizmom. Všetci to veľmi dobre vieme. Ale ak chceme ísť touto cestou, povedať, že Európska únia nebude nič sústreďovať v rámci EMS, tak potom nechápem, že prečo vlastne sme zachádzali do tých detailov, prečo to bolo všetko vysvetľované, že je to na základe toho článku alebo toho, že by bolo lepšie, aby Európska únia a tak ďalej, aby to dnes e, zhoršilo európsku bilanciu, je potrebné vytvoriť napríklad nejakú dohodu a tak ďalej. A potom to trvalo 8 mesiacov, tak potom logicky by bolo bývalo vôbec nezareagovať reagovať, keď to nechcete robiť na európskej úrovni. To by bola asi tá najhodnejšia reakcia, pretože tie rozhodnutia, ktoré prechádzajú cez euroskupinu, ktoré príjma Európska rada a pritom sa to týka článku, ktorý sme práve pozmenili. Ja by som chcel povedať, že je to naozaj smiešne povedať, že nie, nie, my nič nesústredujeme v rámci EMS. A určite, že e, ste sa vyhli tej prvej základnej otázke, ako to administratívny tribunál EMS môže pokrývať 100 e, zamestnancov a potrebujete na to, na týchto 100 zamestnancov 5 riadnych sudcov toto vôbec nie je rozumné, ak chceme naozaj rozumne vynakladať peniaze daňových poplatníkov. A pokiaľ ide takisto aj o stražitosť, pokiaľ ide o skrutinium, ako to chcete dodržať, národné parlamenty sú schopné e, urobiť a čo sa potom stane z tohto EMS. Toto EMS sa môže stať akýmsi e, orgánom, ktorý bude mimo kontroly a táto krátka e, epizóda, ktorá nemusí byť vôbec až taká krátka, môže byť akýmsi ďalším dôkazom znepokojivej tendencie, keď sme napríklad hovorili o vytvorení EMS, sme jasne povedali, že to nie je tá správna cesta, ktorú by sme mali pokračovať. Boli to jasné vysvetlenia v rámci záverov rady. Nie tá cesta správna je postup, cesta postupnej integrácie EMS do našej inštitucionálnej e, schémy a teda vzhľadom na tú možnosť, ktorá v skutočnosti e, povedal a potvrdil aj pán podpredseda Ševčovič, že e, treba využívať tribunál súd pre verejnú službu, ktorý e, spada pod súdny dvor Európskej únie, tak potom nechápem, prečo sme sa zrazu vybrali úplne inou e, cestou. Myslím, že by bolo teda správne teraz predložiť odôvodnenie zo strany zástupcov rady, podľa ktorých teda 5 súdcov pre 100 zamestnancov predstavujú úspory, naopak 7 súdcov, ktorí pokrývajú 100 tisíc, to vôbec nie je žiadne, to vôbec nie sú žiadne úspory. Ak teda naozaj chceme e, zdroje šetriť, tak potom všetci členovia EMS sú členovia Európskej únie. A takisto chcem teraz povedať jasne, že my v Európskom parlamente nie sme za to, aby sme našu kontrolnú úlohu nad EMS vykonávali len sami, ale, tak, ale spoločne s národnými parlamentami, aby sme mohli politicky zareagovať na túto veľmi znepokojivú situáciu, pretože ten smer, ktorý nabral, je absolútne v rozpore s tým, ako by sa malo riadiť správne, riadiť veci verejné v rámci Európskej únie. Ďakujem, pán Giegold. Pán predsedajúci, musím E, vyjadriť e, údiv nad týmto postupom 100 spolupracovníkov, 5 osôb v rámci tribunálu, aby riešil správne otázky, ale pritom máme podobnú inštitúciu v rámci Európskeho súdneho dvora, ktorá má rozhodovať o personálnych a pracovnoprávnych otázkach. Prečo je to e, potrebné? Prečo takéto niečo musí byť súčasťou EMS? Túto otázku sme kladli rade a ona nám povedala, obráte sa na EMS. Ale to je v protiklade s tým, čo povedala Rada vtedy, keď Európsky mechanizmus pre stabilitu bol zakotvovaný do európskych zmluv. V záveroch Rady z marca 2001 ste nám povedali, že Európsky parlament má zo strany komisie a rady dostávať pravidelne informácie o európskom mechanizme stability. Vy ste vtedy prevzali za to zodpovednosť, že sa nám budete zodpovedať. A preto teraz, keď nás odkazujete na európsky mechanizmus e, pre stabilitu, aby nám on odpovedal, tak vy sa vyhýbate teraz svojej zodpovednosti. EMS e e, je medzivládna inštitúcia. V roku 2013 vo výbore Ekon bol hosťom pán Rekling. Pán Rekling sa zdráhal niektoré otázky zodpovedať presným spôsobom, keď sme sa pýtali na určité informácie, ktoré prináležia parlamentu a on nás zasa odkázal e, na e, euroskupinu a tým si zasa mačka hryzie do vlastného chvosta. Ja chcem vedieť od vás ako od e, rady, ako sa pozeráte na toto nové zriadenie a od komisie chcem, aby nám písomne popísala, aké právne postupy, aké rozhodnutia majú byť e, prijaté, aby tento administratívny tribunál mohol byť zakotvený v štruktúre Európskeho súdneho dvora. Tak daňový poplatník úspory peniaze a Európa sa nestane zónou medzivládnosti, ktorá bude iba ospalo driemať v tejto krajine medzivládnosti. Ďakujem, pán Gigold. Máme tu viacerých rečníkov, pardon, už nemáme rečníkov, takže dám slovo pánovi podpredsedovi Ševčovičovi. Nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem. Pán predsedajúci, máme tu ten problém, že um, EMS je inštitúcia, ktorá bola zriadená rýchlo. Je to inštitúcia, ktorá je najväčšou finančnou medzinárodnou inštitúciou, ktorá musí zabezpečiť, aby každý krok, ktorý robí, bol v plnom súlade s právom. Takisto so osvedčenými postupmi, ktoré riadia prácu podobných finančných, medzinárodných finančných inštitúcií. Myslím si, že chápem z tohto hľadiska, prečo EMS pristúpil k vytvoreniu administratívneho tribunálu. Bola tam medzera Chýbala tam orientácia pre osvedčené postupy a chýbal orgán, ktorý by mohol riešiť problémy sťažností zamestnancov alebo sporov medzi zamestnancami a samotným EMS. Zároveň s vami súhlasím porovnávať eh, prácu administratívneho tribunálu pre určitý počet e, zamestnancov a e, prácu Európskeho súdneho dvora. Ten sa stará o 50 tisíc e, zamestnancov európskych inštitúcií na rozdiel od administratívneho tribunálu Európskeho mechanizmu pre stabilitu. Áno, je to neprimerané porovnanie Možno by bolo najlepším riešením, keby Európsky súdny dvor pokryl aj prácu tohto administratívneho tribunálu EMS. Bude to trvať určitý čas, bude potrebné minimalizovať náklady a musíme si ale aj uvedomiť, že Európsky mechanizmus pre stabilitu nevytvára nové náklady na administ- pre administratívny rozpočet. Stálym riešením podľa mňa by malo byť Mali by sme navrhnúť EMS, aby začal prípravnú prácu a mal by začať um, riešiť um, ten mechanizmus, že by sa toto prenieslo na Európsky súdny dvor. Mohla by byť podpísaná dohoda medzi EMS a Európskou úniou za týmto cieľom. Dáme vám samozrejme detaily o tom, aké právne požiadavky by mala táto dohoda, ale už teraz môžem povedať na základe analýz, ktoré sme urobili, že by tento proces trval asi 18 mesiacov. To už som povedala aj na úvod. Všetko bude teda závisieť od rozhodnutia členov riadiacej rady EMS. Komisia tam má iba štatút pozorovateľa Mm, neviem, akým spôsobom budú chcieť postupovať, ale dúfam, že budú e, ten Európsky súdny dvor považovať za rozumné riešenie. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem. Teraz by som rád e, udelil slovo e, nie pánovi Brokovi, ale rade. Uh, Pán predsedajúci, vážení poslanci, ďakujem za vaše pripomienky. Môžem vás ubezpečiť o jednej veci. Všetky vaše pripomienky budú odovzdané mojim kolegom na ministerstve. Zdá sa, že rozhodnutie zriadiť ESMAT bude um, ochraňovať zamestnancov EMS um, Pracovná ochrana je veľmi dôležitá. Na národnej úrovni sa o to starajú národné súdy a pokiaľ ide o medzinárodné inštitúcie, či už finančné alebo iné, sú potrebné alternatívne mechanizmy. EMS si zvolil zriadenie administratívneho tribunálu. To je rozhodnutie EMS a jeho riadiaceho orgánu. Ale EMS nevylúčil možnosť, že požiada Európsky súdny dvor o e, to, aby jeho tribunál pre štátnu službu bol príslušným súdom. Som si istý, že EMS a jeho riadiaci orgán zohľadnili všetky faktory, všetky potrebné faktory predtým, než sa rozhodli zriadiť ESMAT. Som si ale tiež úplne istý, že EMS si bude uvedomovať plne, aké sú názory poslancov Teraz, zdá sa, som tu posledný krát v mene rady pred týmto parlamentom a preto by som chcel využiť túto možnosť, aby som sa poďakoval všetkým za trpezlivosť, za pozornosť počas tejto rozpravy. Ďakujem za spoluprácu počas litovského predsedníctva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 Eh, litovské predsedníctvo bolo veľmi aktívne, veľmi sa aktívne zúčastňovalo našich rozpráv, za to im ďakujeme samozrejme. Týmto končím túto rozpravu a dúfam, eh, že počas volebného obdobia, tohto obdobia, sa už neobjavia otázky o mechanizme stability. EÚ je dosť zložitá. Konečne sa nám podarilo ju ešte skomplikovať.